Hello. Ďakujem pekne, dámy a páni. Prosím, zaujímite svoje miesta, aby sme mohli začať hlasovať. Najskôr správa Simon, systém ochrany vkladov. Sú to pozmeňujúce návrhy 1 až 148. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Teraz návrh 149 e, pozmenený. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválené. Pani Wortman Kohl, máte slovo. Nach artikel 2. Teraz 154, eh, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 42 za. Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Chválené. 150 pozmenené za, proti, tu sa zdržiava hlasovania schválené. 72 až 74 eh, odpadajú. 155 teda za, proti, tu sa zdržiava hlasovania schválené. Pardon, zamietnuté, opravuje sa pán predseda. 151 pozmenené znenie za, proti, to sa zdržiava hlasovania schválené tentokrát, 152 za, proti, to sa zdržiava hlasovania zamietnuté, 153 za, proti, to sa zdržiava hlasovania zamietnuté, Teraz pozmenený návrh, menovité hlasovanie, prosím hlasujte. Hlasovanie končím. Môžeme vidieť výsledok. Je to schválené. Teraz záverečné hlasovanie opäť elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Je to schválené. Blahoželám pán spravodajca, pán Simon. Teraz správa Fohen usmernenia pre rozpočtový počet na rok 2013. Sedmička je stiahnutá, dvojka, tu hlasujeme menovite, prosím hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Tak ak nechcete ešte nie, môžete ešte hlasovať. Prosím, už všetci hlasovali. Ak áno, tak teraz to hlasovanie končím. Je to schválené. Teraz odsek 9. Kto je za? Pozmeňujúci návrh 9. Kto je za? Proti? Kto sa zdržieva hlasovania? Zamietnuté. Návrh 1. Menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Pýtam sa, či všetci odhlasovali. Hlasovanie končím. Je to zamietnuté. 8. návrh je stiahnutý, takže návrh 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. Návrh číslo 4 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. Peťka, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Pýtam sa, či už všetci hlasovali. Hlasovanie končím. Je to zamietnutý návrh. Teraz návrh 6 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Je to zamietnuté. Teraz hlasujeme o celom dokumente za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, je to schválené. Blahoželám pán Fón, pán spravodajca. Teraz viatročný plán pre západnú populáciu Stavridy Ostrobokej. Kto je za tento návrh uznesenia? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Je to prijaté. Teraz prínos spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva k vytváraniu verejných statkov. Kto je za 23 v originálnom e, znení, oddelené hlasovanie za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Prijaté. Chcete si to overiť v poriadku, takže otváram e, elektronické hlasovanie. Pýtam sa, či už všetci hlasovali. Ak áno, hlasovanie končím. Teraz hlasujeme o celom dokumente, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Je to prijaté. Ďakujem pekne. Teraz uznesenie o súčasnom politickom vývoji v Maďarsku. Pán Batan sa e, prihlásil o slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poukázať na následovné. Prvý pozmenujúci návrh nie je e, v, na webovej stránke dnes e, ráno Malo to vplyv na vypracovanie hlasovacieho mm, zoznamu. Zdá sa, že sa s tým naši asistenti za 5 rokov stretli po prvý raz, takže možno, že nie všetci poslanci vedia o e, existencii, ale e, vedzte, že ak budete hlasovať za, zvyšok odpadá. Takže ide o podporu Maďarov, ktorí by mali mať e, možnosť vytvoriť ústavu bez tlaku EÚ. Ja by som naozaj bol rád, pán predseda, keby ste si to trošku prešetrili, prečo tie problémy dnes ráno vznikli. ktorý e, prvý pozmenujúci návrh, e, ku ktorému návrhu uznesenia. E, je to návrh EPP, je to ten prvý bod, o ktorom hlasujeme. Takže ide o návrh uznesenia EPP. Už som to pochopil, hovorí pán predseda. Teraz e, v poradí tieto návrhy uznesení. Takže preto najskôr o návrhu EPP. Takže 0050 lomeno 212 EPP. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Je to zamietnuté. Dobre, môžeme si to overiť. Môžete hlasovať elektronicky. Pýtam sa, či už všetci poslanci odhlasovali. Zdá sa, že áno. Hlasovanie v tejto chvíli končím. Je to zamietnuté. Teraz e, pozmeňujúci návrh ECR skupiny, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, tá istá väčšina. Dobre, môžeme si to overiť elektronicky. Prosím, hlasujte. Pýtam sa, či už všetci hlasovali. Dá sa, že áno, hlasovanie je ukončené. Tá istá mm, väčšina, čiže je to zamietnuté. Návrh uznesenia štyroch politických skupín. Najskôr druhý pozmenujúci návrh, kto je za, kto je proti kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Tretí pozmeňujúci návrh za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Je to zamietnuté. Teraz mm, pôvodné znenie odseku 3. Menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Pýtam sa, či už všetci hlasovali. Ak áno, hlasovanie končím. Je to schválené. Teraz štvrtý odsek v dvoch častiach. Prvá časť za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania, je to schválené. Dobre, môžeme si to overiť. Prvá časť štvrtého odseku elektronicky. Pýtam sa, či už všetci hlasovali. Ak áno, tak hlasovanie končím. Je to schválené. Teraz druhá časť kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Tá istá väčšina je to schválené. Teraz štvrtý pozmenujúci návrh menovite. Prosím, hlasujte. Pýtam sa, či už všetci hlasovali. Ak áno, tak hlasovanie končím. Zamietnuté. pôvodné znenie e, odseku 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Overíme si to. Hlasujte, prosím. Pýtam sa, či už všetci hlasovali. Ak áno, hlasovanie končím. Prijaté. Prvý pozmeňujúci návrh, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, zamietnuté. Teraz e, celé znenie tohto návrhu uznesenia, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Radšej si to elektronicky overíme. Prosím, hlasujte. Pýtam sa, či už všetci hlasovali. Ak áno, tak hlasovanie končím. Tento návrh je prijatý. Teraz situácia v Rusku. Návrh uznesenia piatich skupín 13. Prvý návrh, kto je za, proti. Takže ešte raz sa pýtam, prosím, zdvíhajte ruky, kto je e, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Musíme si to elektronicky overiť. Prosím, hlasujte. Pýtam sa, či už všetci hlasovali. Hlasovanie končím. Je to schválené. Druhý pozmeňujúci návrh, kto je za, kto je proti, kto sa zdržuje hlasovania. Overíme si to elektronicky. Prosím, hlasujte. Pýtam sa, či už všetci hlasovali. Ak áno, hlasovanie končím. Je to zamietnuté. Tretí pozmenujúci návrh za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Je to nejasné. Elektronicky si to overíme. Hlasujte, prosím. Pýtam sa, či už všetci hlasovali. Ak áno, hlasovanie končím. Je to zamietnuté. Hlasujeme o odseku 15, pôvodné znenie. To je za. To je proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Je to schválené. Teraz hlasujeme o celom návrhu uznesenia. Kto je za? Kto je proti? Prvá hlasovania. Je to schválené. Teraz dohoda EU-Maroko, recipročná e, liberalizácia opatrenia pre polnohospodárske výrobky a výrobky rybného hospodárstva. Je to spoločný návrh e, uznesenia zelených a GUE. Menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Pýtam sa, či už všetci hlasovali. Hlasovanie končím. Je to zamietnuté. Teraz návrh uznesenia zelených. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Je to zamietnuté. Teraz spoločný návrh uznesenia štyroch politických skupín. O štvrtom návrhu hlasujeme menovite. Prosím, hlasujte. Pýtam sa, či už všetci hlasovali. Ak áno, hlasovanie končím. Je to zamietnuté. 5. pozmeňujúci návrh opäť menovite. Hlasujte, prosím. Pýtam sa, či už všetci hlasovali. Hlasovanie končím. Je to zamietnuté. Teraz e, prvý pozmenujúci návrh, aj keď mi bolo povedané, že pani Muscardini má ústny pozmenujúci a doplňujúci návrh. Je to pravda? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem opýtať, či pri šiestom návrhu v konci, na konci po Európskom parlamente by sme mohli doplniť, ak eh, hodnotenie dopadu eh, naznačí, že sú tu skutočné ťažkosti pri tých e, odvetviach, ktorých sa týka dohoda. Ak áno, komisia to bude musieť zohľadniť pre reforme spoločnej poľnospodárskej politike, aby boli zohľadnené obavy tohto odvetvia, poľnospodárskeho odvetvia. Ja sa pýtam, či je niekto proti tomuto ústnemu pozmenujúcemu návrhu, ak bude, či je 40 e, poslancov, poslanky proti. Zdá sa, že ich je trošku viac ako 40, takže pani Muscardini nie je to prípustný návrh. Teraz budeme hlasovať po, o prvom pozmeňujúcom návrhu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Je to zamietnuté. V poriadku, môžeme si to overiť. Prvý pozmeňujúci návrh. Pýtam sa, či už všetci hlasovali. Ak áno, hlasovanie končím. Je to zamietnuté. Teraz druhý pozmenujúci návrh, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Pýtam sa, či všetci už odhlasovali. Ak áno, hlasovanie končím. Je to schválené. Čiže pôvodné znenie odpadá. Teraz šiestý pozmeňujúci návrh menovite. Hlasujte, prosím. Pýtam sa, či už všetci hlasovali. Ak áno, hlasovanie končím. Je to zamietnuté. Teraz tretí pozmeňujúci návrh. Menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Pýtam sa, či už všetci hlasovali. Hlasovanie končí. Je to zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o celom návrhu uznesenia, kto je za celý dokument, kto je proti, kto sa e, zdržiava hlasovania, ale radšej si to overíme elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Je to schválené. Teraz eh, menovite o odporúčaní pána Bového, ale pán Bove sa hlási o slovo. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, stručne iba chcem povedať, že správa o dohode o voľnom obchode, pod ktorý som sa podpísal. Ehm, hlasovalo sa na výbore pre medzinárodný obchod, ehm, bolo to schválené. Ehm, na, doteraz sa to volá podľa mňa a ja teda chcem, aby ste hlasovali proti tejto správe. Takže tí, ktorí sú proti, musia hlasovať proti, nie za. Len som to chcel upresniť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za toto upresnenie, pán Bove. Takže hlasujeme o e, dokumente pána Bového. Menovite, prosím, hlasujte. Pýtam sa, či už všetci hlasovali. Ak áno, hlasovanie končím. Táto správa je schválená. Teraz ale ešte raz pán Bove, nech sa páči. Vzhľadom na výsledok e, e, sa skláňam pred e, väčšinou, stiahnem svoje meno a chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa zapojili do debaty, pretože je veľmi dôležité, že sme poprvýkrát hovorili o medzinárodnom obchode a myslím, že by sme v tomto mali pokračovať a dúfam, že Európska komisia zohľadní doterajšiu diskusiu na pôde parlamentu. Ďakujem pekne. Dobre, takže pán Bove stiahol svoje meno, takže myslím, že teraz sa to bude volať správa Moreira, tak aspoň taký je postup e, tohto parlamentu. Blahoželám pán Moreira teda. Teraz situácia v Sýrii, spoločný návrh uznesenia piatich politických skupín. Hlasujeme o celom návrhu uznesenia, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Je to schválené. Potom ďalší bod 19. Zasadnutie Rady OSN pre ľudské e, práva. Druhý pozmenujúci návrh, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Tretí pozmenujúci návrh za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 12. pozmenujúci návrh za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 13. návrh za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Štvrtý návrh. Menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Pýtam sa, či už všetci hlasovali. Ak áno, hlasovanie končím. Je to zamietnuté. Teraz návrh 6 za, proti kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 15 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 14 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 7 za, proti. Kto sa zdržiava hlasovania? To si radšej overíme. Prosím, hlasujte. Všetci už hlasovali? Ak áno, hlasovanie končím. Je to prijaté. 9 a 21 identické návrhy, takže e, budeme hlasovať elektronicky o obidvoch. Pýtam sa, či už všetci hlasovali. Ráno hlasovanie končím. Je to zamietnuté. Návrh 10, menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Pýtam sa, či už všetci hlasovali. Ak áno, hlasovanie končím. Zamietnuté. Návrh 11 za, proti. To sa zdržiava hlasovania. Ešte raz za, dvíhajte ruky, prosím. Proti. To sa zdržiava hlasovania. Schválené. Návrh 16 za, proti. Kto sa hlasovania? Zamietnuté. Návrh 8 za, proti. Kto sa hlasovania? Schválené. Pôvodné znenie, ale s ústnym pozmenujúcim návrhom pána Predu. Nech sa páči, pán Preda, máte slovo. Kde ste, pán Preda? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja navrhujem následovné, aby prvá časť odseku 29 bola vyškrtnutá až po trest smrti a to kvôli tomu, že v po obede budeme mať e, hlasovanie o uznesení, ktoré sa venuje tejto otázky a tam je to oveľa e, nuansovanejšie ako tu. Pýtam sa, čo, či je niekto proti. Chce niekto uh, namietať proti tomuto návrhu pána Predu? No áno, myslím, že je to teraz už bezpredmetné. Takže odsek 29 ostane nezmenenej podobe. Takže teraz hlasujeme o návrhu 17. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 18. Za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 19. Za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. 20. Za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Odsek 31, pôvodné znenie v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania prijaté. Druhá časť za, <clears throat> proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. Ale môžeme si to overiť. Čiže druhá časť, pôvodné znenie, odsek 31. Všetci už hlasovali? Ak áno, hlasovanie končím. Je to schválené. Teraz návrh 5, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Pôvodné znenie odseku 50. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnuté. Teraz hlasujeme o celom návrhu uznesenia. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Je to schválené. Teraz ďalší bod dostupnosť kníh eh, pre nevidiacich. Eh, výbor Pety, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, je to schválené. Teraz ďalší bod regionálny dohovor o pan euro stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu. Prvý pozmeňujúci návrh. Kto je za? Kto je proti? Sa zdržiava hlasovania. Je to zamietnuté. Teraz hlasujem o celom návrhu uznesenia. Kto je za? Kto je proti? Menovite sa hlasuje až pri ďalšej správe. Takže ešte raz hlasujeme o celom návrhu uznesenia. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Je to schválené. Teraz správa Menendez del Valle. Rovnaká téma, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. <clears throat> Pýtam sa, či už všetci hlasovali. Ak áno, hlasovanie končím. Je to schválené. Blahoželám. A ešte na záver budúcnosť globálneho monitorovania pre životné prostredie a bezpečnosť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Je to schválené. Ďakujem pekne. Potašivič.